Ce matin, la commission des budgets va mettre fin. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Dnes budeme riešiť problémy nášho výboru. E, teda nemáme ešte predsedníctvo, dnes e, pristúpime k jeho voľbe v súlade e, s úpravou, podľa ktorej majú byť zastúpené aj ženy, aj muži Takže by som overil identitu náhradníkov. Skupiny majú podľa platnej úpravy dať na známosť mená náhradníkov. Jolajnen nahradza pani Hoffman. Gabriela Prös nahradza pani Moody. Benito Ziloaga nahrádza pani Niriada a pani Hotová nahrádza pani Vána. Takže toto sú naši dnešní náhradníci. Myslím, že kvórum teda máme splnené. Minimálne 11 poslancov takže môžeme pristúpiť k voľbe členov predsedníctva. Od januára predsedníctvo bolo zložené z predsedu a prvého podpredsedu, tým je pán Sarvama. Skupiny sa dopracovali k dohode, podľa ktorej Kandidátom na druhé podpredsedníctvo je pán Gajer, na tretie pán Murešan a na štvrté podpredsedníctvo miesto pani Holmajer. Pán Gajer, ste kandidátom? Potvrdzujete? Takže pán Gajer potvrdzuje. Pán Murešan, vy? Dobre, pani Holmajer. Musíme tajne hlasovať, alebo máte pocit, že môžeme kolegov do funkcií zvoliť aklamačne? Čo poviete? Takže aklamačne. Čiže druhým podpacom zostáva Jens Geier, tretím pán Murešan a štvrtou podpredsedničkou pani Monika Homajer. Takže vás, dáma a páni, Pozývam, aby ste zaujali miesta za predsedníckým stolom. Navrhujem zmenu v programe. Mali by sme teraz riešiť garančný fond pre vonkajšie opatrenia, ale pani Holmajer by rada teraz odprezentovala svoju správu o nehnuteľnostiach komisie. Konkrétne ide o návrh Frontex. Pani Holmajer, zrejme nefunguje mikrofón. Um, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Radi by sme v pondelok chceli o tomto rozhodovať, lebo vlastne poskytneme k tomu stanovisko. Ide celkovo o otázku, že pokiaľ ide o budovu, tá by sa mala dlhšie najímať, ako vlastne je nevyhnutné. Takže v zásade to, aby tam bolo určité, eh, určitá lehota dvoch rokov, ako taká rezervná lehota. Samozrejme, v oblasti financovania to vyžaduje dodatočné prostriedky. Ja si myslím, že by si mali uvedomiť alebo posúdiť, že pokiaľ ide o tieto dodatočné nevyhnutné zdroje, mali byť eh, Ehm, podľa možností byť čo najnižšie, pokiaľ ide o to, že budeme mať paralelne vlastne dve budovy pre tie isté účely, dve budovy pre tie isté účely a pre ten istý personál. Takže samozrejme, je to zložité zosúdiť, to chápem, ale pokiaľ ide o dva roky dodatočného nájmu, je to pomerne dlhý časový úsek a preto by sme vlastne mali sa k tomu postaviť kriticky. To znamená, že rozhodli by sme o tom v pondelok. Chce niekto vystúpiť, prosím, na túto tému k správe pani Homajer? Nikto sa nehlási, takže ďakujeme pani podpredsednička. Blahoželáme. A teraz Ajder Kardia Zabal predstaví svoju správu o garančnom fonde pre vonkajšie opatrenia. Sí, muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. E, počujete ma dobre, je to v poriadku? Výborne, som rada, že mikrofon funguje. Takže pokiaľ ide o túto tému, ide tu vlastne o e, garančný fond pre vonkajšie opatrenie, ide to mandát pre Európsku investičnú banku, sme o tom mali určitú rozpravu a to znamená, že vlastne už bolo možné sa zapodiať tými hrubými rysmi pozmiecich návrhov, ktoré by som chcela ja predložiť. Preto vlastne by som chcela priamo pristúpiť tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré som obdržala, aby som poukázala, kde by bolo možné dosiahnuť zhodu. Takže celkovo, keď som prezentovala správu, musím povedať, že v zásade som sa viedla k piatim oblastiam. V, prvom, v prvej oblasti ide o samotné čísla a tam ide o určitú všeobecnú dohodu a zhodu v tom zmysle, že ten strop sa navýši, pokiaľ ide o tzv. výdavky pre vonkajší mandát, externý mandát Európskej investičnej banky. Ale sú tu určité nezrovnalosti na politickej úrovni medzi SAD a EPP. A to sú teda tie politi- eh, politické skupiny, ktoré vlastne zaviedli regionálne eh, stropy ale myslím si, že tu je určite možné nájsť zhodu. Celkovo by som ešte chcela poukázať na to, že ja som sa chopila určité iniciatívy, by sa zmenili tie čísla zo strany komisie. Ide o dve veci. Poprvé, ide o to, že tie prostriedky a možnosti Európskej investičnej banky v oblasti vonkajšieho opatrenia je dôležité to upraviť a navýšiť. Pre všetkých sa musia zohľadniť tie oblasti, kde EIB v zásade už e, v minulosti vykonala značné investície, to bola problematika východného susedstva. No a pokiaľ ide o všetky tie dodatočné prostriedky, pokiaľ ide o východné partnerstvo, východné susedstvo, keď to k tomu jednoducho prirátame a to tam zohľadníme, je tam určitá nerovnováha v porovnaní s Latinskou Amerikou, Áziou a juhom Európy alebo vlastne na juh od Európy. Preto som chcel navrhnúť následovné. A síce ide o to, že pokiaľ ide o tú väčšinu tých investícií v oblasti um, východného susedstva by sme ponechali, ale dôležité je zabezpečiť určité posilnenie a presun smerom k južnému susedstvu Latinskej Amerika a Ázie. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o fenomén migrácie, ten sa netýka ehm, len východu, ale aj juhu to znamená, že ide o to, aby sa viac pôsobilo v tých štátoch, kde je vyšší migračný tlak. A okrem toho je dôležité samozrejme zohľadniť aj posledné geopolitické udalosti. Tu ide o také záležitosti ako napríklad eh, prezidentské voľby v USA, kde vyhral Trump. Ide tu vlastne o to, akú úlohu zohráva Latinská Amerika z hľadiska migrácie hraníc. To znamená, že je dôležité sa zapodievať e, touto oblasťou ísť nad ráme susednej politiky. Samozrejme to, čo je nám geograficky bližšie, nás samozrejme viac zaujíma, avšak e, musíme sa pozrieť trošku ďalej a pôsobiť. Myslím si, že je to zároveň dobrá šanca pre Európsku úniu, preto aby sme vlastne opätovne sa zapodievali, spolupracovali s Latinskou Amerikou. No a pokiaľ ide o samotné čísla vo všeobecnosti, tam nie je žiaden problém, tam je v zásade jednotná línia, pokiaľ ide o zachovanie tohoto navýšenia. No a e, dôležité je samozrejme vypracovať spoločné stanovisko Európskeho parlamentu. Potom taký druhý blok pozmeňujúci návrhov, ktorý som predložila, ten sa týka toho nového štvrtého cieľa. A ja by som chcela trošku upraviť to znenie toho štvrtého cieľa. Nechcem hovoriť iba o tom, že by sa malo bojovať proti dôvodom migrácie. Podľa môjho názoru to je určitý cieľ, ktorý je samozrejme a logický. Konec koncu je to veden návrhu komisie avšak nemali by sme sa sústrediť iba na túto vec. Myslím si, že dôležité je to trošku širšie vnímať, e, rozšíriť naše vnímanie, musíme sa zamerať a pomôcť štátom, aby sa rozvíjali, a to preto, aby vlastne ľudia tam mohli ostať v týchto regiónoch a tam eh, si zabezpečiť živobytie, aby nenastal dôvod, aby sa dali na cestu do Európskej únie. No a pokiaľ ide o to, čo vlastne tu chcem dosiahnuť týmto miernou úpravou tohoto cieľu, cieľa, ako to najlepšie naformulovať. Musíme si uvedomiť, že migrácia je v zásade dôsledkom udalostí, ktoré sa dejú v týchto krajinách, preto je bolo podstatne logickejšie, aby sme vlastne zohľadnili aj tie e, dopady a samotné dôvody tohoto fenoménu. Myslím si, že to je dôležitejšie, ako sa to len zapodievať e, dôsledkami a samotnou migráciou. Takže chcela by som to ešte raz zopakovať. Takže ak sa zabezpečia investície v týchto krajinách, ak pomôžeme týmto krajinám, aby sa tam zabezpečil udržateľný rozvoj, Samozrejme, musíme si uvedomiť, že máme tu rozličné politiky, je tu aj ex, e, externý mandát pre vonkajšie opatrenie Európskej investičnej banky. Dnes po obede o pol šiestej konec koncov budeme mať rozpravu o Európskom fonde udržateľného rozvoja. Tam sa sleduje zase ten istý cieľ. A myslím si, že je jasné, že musíme pomôcť týmto krajinám, aby sa mohli ďalej rozvíjať a aby sme tam zabezpečili lepší život pre ľudí a lepšiu budúcnosť, predovšetkým pre mladú generáciu z týchto krajín, ktoré majú problémy, ktoré majú problémy si nájsť prácu. Takže o toto tu ide a myslím si, že bolo by možné v rámci tej ochoty dosiahnuť zhodu na úrovni politických skupín. Samozrejme, nemôžeme sa sústrediť, ako som vravela, iba na to, aby sme sa zapodievali e, tými dopadmi migrácie, musíme to tak širšie koncipovať. No a potom je tu ďalší blok pozmeňujúcich návrhov, kde ide o rodovo orientované opatrenia, rozpočtové opatrenia. Pokiaľ ide o rodovo motivované politiky, tam boli navrhované určité opatrenia a samozrejme ide o to, akým spôsobom merať tie dopady, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Tam bolo predložených eh, množstvo pozmeňujúcich návrhov. Povedal by som, že bude asi nevyhnuté trošku prispôsobiť a upraviť, takže ide o skôr také redakčné úpravy, pokiaľ je formulácia, by to bolo zhruba na rovnakej úrovni. To isté sa týka ľudskoprávnych politík, aj pokiaľ ide o to, že e, ľudské práva sa majú chrániť. Viaceré politické skupiny predložili pozmeňujúce návrhy a tu v podstate stačí sa zhodnúť na spoločnom znení. To isté sa týka aj 5. bloku. Tam ide o daňové podvody, problematiku daňových oáz a všetko, čo s tým súvisí. Aj tu som dostala viaceré pozmeňujúce návrhy, avšak e, nevnímam tak, že by tu boli nejaké veľké názorové rozdiely, preto stačí vlastne doladiť to spoločné znenie. No a potom ešte možno posledná téma, a síce, čo by som tu chcela spomenúť, a v zásade sa týka aj ďalšieho bodu, Totižto musíme si uvedomiť, že je tu veľká väčšina na úrovni nášho výboru, ktorá sa prikláňa k stanovisku komisie a tu ide o aktíva záručného fondu, garančného fondu, ide o problematiku toho, že to má byť spravované komisiou a ide o to, že celé sa to má riešiť, e, tak pojať pod jednou strechou, má to pokryté v jednom rozpočtovom riadku, pokiaľ ide o problematiku záruk. No a to vlastne má byť ustanovené v rozpočte. Celkovo je tu 212 pozmeňujúcich návrhov. Nechcem nejako hovoriť o tých konkrétnych detailoch, ale zameral som sa na tie hlavné témy a mm, pokiaľ ide o viaceré pozmeňujúce návrhy, je možné ich odsúhlasiť, ide o určitú snahu zlepšiť a skvalitniť ten text. No a zajtra sa ešte uskutoční stretnutie na úrovni tieňových spravodajcov. No a ja som sa už stretla s niektorými z nich, ale zajtra bude teda spoločné stretnutie s tieňovými spravodajcami a tam sa budeme snažiť vypracovať teda finálne stanovisko. Ja som už zvedáva na, vš- na vaše komentáre a pevne verím, že zajtra potom pozitívne vlastne vstúpme do toho, do toho stretnutia rokovania a to preto, aby sme dosiahli čo najlepšiu zhodu na úrovni rozpočtov výboru, preto aby sme mohli rokovať s rado a mohli prezentovať silné stanovisko. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ďakujem pekne za vaše návrhy. Tu ide o to, aby sme vlastne mohli podporovať e, rozvojové aktivity, pokiaľ je vonkajšie opatrenia. A samozrejme ide o to, ako bojovať proti zdrojom a dôvodom migrácie. Takže otváram teraz diskusiu. Nech sa páči ako prvá pani Hautala. Uh, um, uh, Ďakujem Pekne, pán predseda, za slovo. Som veľmi rada, že naša spravodajkyňa, pani Gardia Zabal Rubial, veľmi dobre chápe tie zásadné princípy, pokiaľ ide o rozvojové aspekty a účinnosť takýchto opatrení a snažila sa zabezpečiť zlepšenie pokiaľ návrh komisie a to by v zásade znamenalo, že je tu silnejšie zameranie na to, ako vlastne zabezpečiť implementáciu ľudských práv, ako aj, aj princípov rodovej rovnosti, takže ja plne ju podporujem v tomto zmysle. Zároveň si myslím, že musíme podporiť aj tie jej návrhy a úpravy, pokiaľ ide o otázky, otázku transparentnosti. Tu ide o to, že spravodajkynia je vlastne za zverejňovanie jednotlivých aspektov, pokiaľ je výsledovku, takže ide tu vlastne aj, o to musím spoložiť otázku, aké je prepojenie medzi migráciou a rozvojom. Myslím si, že to by nemuselo byť odzrkadlené v právnych záväzkoch súvisto s právnymi a politickými dôvodmi, musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o úsilie, ktoré vyvinula spravodajkňa, pokiaľ ide o napravenie istých nedostatkov správy komisie, my si nemyslíme, že tu by sa malo vlastne to uplatňovať práve rozhodnutie na to, aby sa zistila, kodifikovali dôvody migrácie. Z politického hľadiska je to veľmi zložité a jednoducho obávame sa, že to nemôže fungovať. Preto by sme chceli navrhnúť, aby sme tu nemali odkaz na migráciu a jej dôvody. Ale čo mohol zabezpečiť tento návrh? Je skôr to, aby tu bol výrazný príspevok k rozvojovým politikám EÚ a myslím si, že ten paralelný návrh, pokiaľ ide o garančný fond, to by mohlo poslúžiť ako inovatívny nástroj, takže myslím si, že z krátkodobého hľadiska bolo by možné sa takto zapodievať migráciou, pokiaľ ide o e, migráciu, no ale neviem, či to bude fungovať, takže kto by očakával nejaké veľké skoky, bude sklamaný. Na druhej strane, áno, e, pokiaľ ide o výskumníkov, ktorí sa podievajú otázkami rozvoja, je tam určitá zhoda, že ak sa zabezpečí rozvoj, tak práve vtedy ľudia viac e, majú sklon migrovať, lebo práve majú tie možnosti. Takže poprosím vás, aby sme si nemysleli, že to budú nejaké krátkodobé riešenia, pokiaľ ide o to, čo sme my začali označovať ako migračnú krízu. Zároveň by som ešte chcela dodať, že pokiaľ ide o návrh komisie, pokiaľ ide o vlastne ten odklon od všeobecného financovania ako klimatickému financovaniu, no neviem, či to stačí, tam tých 40 um, Isté mohlo by to zlepšiť situáciu, pokiaľ je naplnenie Parískej dohody zo strany EÚ a pokiaľ ide aj medzinárodné spoločenstvo. Ale chcela by som ešte zdôrazniť, že je dôležité posilniť aj to ustanovenie, ktoré sa týka nespolupravujúcich jurisdikcií. Totiž to sú tam určité aspekty, ktoré sa týkajú zdrojov od daňovníkov a ide tu o problematiku nespolupracujúcich e, jurisdikcií, ide tu aj o ďalšie aspekty, pokiaľ ide o prípustných partnerov a ostatné zainteresované subjekty. To je celkovo, čo je kľúčové. V tejto správe je článok 11 odsek 1c, ktorý sa týka naplnenia externých politík EÚ a strategických cieľov, pre všetkým pokiaľ ide o strategický rámec EÚ, pokiaľ ide o ľudské práva. To je relevantné, ak chceme naplniť naše záväzky a to v súlade s externými politikami EÚ. V každom prípade ďakujem pekne spravodajkyni a som si istá, že dosiahneme dobrý výsledok. Merci. Merci pour ces propos prometteurs. Ďakujeme, veľmi slubne to znelo. A teraz pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, bohužiaľ, som tu trošku v oslabení, keďže nemám potrebné dokumenty, ale pokúsim sa to zhrnúť. štyri body. Poprvé, pokiaľ ide o problém toho rozdelenia, prerozdelenia, skôr súhlasím, ak to tak môžem povedať, s návrhmi našej spravodajkyne, lebo som s ňou bol bilaterálne v kontakte. Toto sa mi páči viac než návrhy z dielne EPP. Pokiaľ ide o vzťah medzi východom a juhom, je potrebné ten juh trošku viac posilniť A to v súvislosti s tým stropom, ktorý je využiteľný v rámci zóny. A potom Latinská Amerika, vzhľadom na situáciu, ktorú teraz máme, vzťah medzi USA, Mexikom a celkou Latinskou Amerikou, to je situácia, kedy naozaj môžeme značne prispieť k zlepšeniu vzťahov s Latinskou Amerikou. Ďalej nesúhlasím s zarádením do zoznamu Kuby. Nevidím dôvod, prečo by sme mali podporiť režim Raula Castra, kde pokrok nie je postačujúci, pokiaľ ide o demokratizáciu. To poprvé. Po druhé, pokiaľ ide o príčiny migrácie a ich riešenie, tam je trošku semantická nezhoda. Ja som si vypočul ako spravodajkyňu aj pani Hautala, ale nič z toho nepoveda o tom, že na riešenie príčin e, migrácie, že sa budeme sústredovať na ABCD, e, objektívne fenomény, áno, demografia v príslušných krajinách. A na to je potrebný značný hospodársky rozvoj na pokrytie nových potrieb a potom ešte cieľ e, potenciálneho rastu a zamestnanosti pre mladých e, vzhľadom na e, tento demografický vývoj. Takže ten sematický spor to je jedna vec, ale pokiaľ ide o cieľ, na tom sa zhodneme. Na ciele sa zhodneme. Cieľom je riešiť príčiny migrácie a jediným riešením je dať perspektívu vývoja pre tejto krajiny, rozvoja. No, táto terminológia, prečo na nej tak trvám, je tu jeden objektívny dôvod a to, že bez na to, či to chceme alebo nechceme, bez na to, ako to vnímame, to riešenie tých migračných tokov, dôležitá časť verejnej mienky je teraz uh, v prevláda tam názor, že to nedokážeme riešiť tieto, tieto toky migračné. Čiže cieľom Európskej únie musí byť e, riadne e, tieto toky zvládať a riadiť. Čiže rozvoj priamo v teréne. A keď tomu nebude dochádzať, tak e, je potrebné vytvoriť legálne cesty e, vstupu na územie EÚ. A teraz muži a ženy a opatrenia v tejto súvislosti. Takže potom byť realisticky, mať aj možnosť kontrol, pokiaľ ide o ľudské práva a posúdenie úlohy komisie, tam súhlasím. A pokiaľ ide o ostatné témy, tam súhlasím s tým, čo navrhla spravodajkyňa. No a uvidíme na budúcej schôdzi, keď budú predložené všetky pozmeňovacie návrhy a tam teda povieme, ktoré sme schopní podporiť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Dobre, teraz pán Murešan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kolegovia, v prvom rade by som chcel oceniť veľmi konštruktívnu a plodnú diskusiu, s ktorou sme hovorili s pani Rubial a toto bude pokračovať aj zajtra, kedy sa stretneme. A som si istý, že dosiahneme kompromis a všeobecnú dohodu vo všetkých záležitostiach, ktoré boli nám predložené, pretože, ako povedala, potrebujeme prísť s jasnou väčšinou e, počas plenárneho zasadnutia, aby sme mali dobrý mandát na nadchádzajúce rokovania. E, z jedných zo záležitostí, ktoré spravodajkynia popísala v prvom rade, čo sa týka globálneho stropu, môj názor sa zhoduje s tým, sprav- ktorý má spravodajkenia, mali by sme hovoriť 4 miliardy eur, ktoré vyplývajú z požiadavky Európskej investičnej banky. A myslím si, že o tom musíme hovoriť. Čo sa týka distribúcie, môj názor je nasledovný Samozrejme, sú tu regionálne výzvy po celom svete, ale musíme prioritizovať, eh, pretože naše zdroje sú obmedzené a musíme ich vynakladať opatrne. A tie najväčšie hrozby únie eh, prichádzajú z našho bezprostredného susedstva, tak eh, na juhu, predovšetkým z prílevu migrantov a na východnom susedstve, kde musíme čeliť čoraz agresívnejšej Ruskej federácii, ktorá ohrazuje krajiny e, vo východnom susedstve e, Európy, a to aj kvôli spoluprácu, e, za spoluprácu s nami ako Moldavsko, Gruzínsko, no a Ukrajinu a Bielorusko. A samozrejme Použitie týchto prostriedkov musí byť pod prísnym dohľadom a v súlade s pravidlami, predovšetkým tie, ktoré sú alokované v našom bezprostrednom susedstve, či už južnom alebo východnom. To sú e, regióny, e, kam už bez tak plynú najvyšší podiel prostriedkov zo všetkých ostatných svetových regiónov. Európska investičná banka odhaduje, že viac prostriedkov nie je potrebných pre južné susedstvo, ale správa predpokladá opak. Samozrejme, nechceli by sme vynaložiť všetku dostupnú rezervu pre južné susedstvo, ale nejaké prostriedky by sme zachovali aj pre potreby východného susedstva, pretože z týchto regiónov vychádzajú veľmi dôležité výzvy, podobne ako navrhuje spravodajkyne ale my tieto možnosti neustále prediskutávame a myslím si, že dosiahneme kompromis. Je to e, región, keď hovoríme o južnom susedstve, ktorý dostáva najvyšší podiel týchto financiál, ale nemali by sme negatívne ovplyvňovať ani ostatné regióny. Čo sa týka východného susedstva, e, ak e, môžeme v týchto nákladoch pokračovať až do polovici budúceho roku a e, keď sa tieto prostriedky vyčerpajú, uvoľnia sa ďalšie pre Ukrajinu, Moldavsko. Takže nesmierne dôležité, aby tieto prostriedky boli k dispozícii pre východné susedstvo, no a potom v druhom slade pre, pred Latinskú Amerikou, kde by sme mali takisto eh, prejaviť našu solidaritu. Sledujeme vývoj eh, v USA, ktorý momentálne predstavuje veľmi vý, veľkú výzvu pre Latinskú Ameriku. Európska investičná banka preto navrhuje určité zvýšenie týchto prostriedkov pre Latinskú Ameriku. Myslíme si, že to navýšenie je opodstatnené ale neviem, či budeme môcť e, dodržať e, tie stropy, ktoré, navrhujeme správo, ktoré navrhuje správodajkyňa, keďže sú oveľa vyššie ako to, čo navrhuje Európska investičná banka a nesmieme zabúdať predovšetkým hlavne na tie oblasti, odkiaľ pochádzajú tie hlavné výzvy pre Európsku úniu. Ale my ako e, tieňoví spravodajcovia sme v neustálom kontakte s hlavnou spravodajkyňou a myslíme si, že dosiahneme dohodu o jednotlivých e, stropoch, ktorá bude veľmi blízka tomu, čo navrhuje Európska investičná banka, pretože tá vie odhadovať svoje potreby veľmi dobre. Čo sa týka všeobecných eh, cieľov ELM, eh, e moja skupina navrhuje zavedenie špecifických eh, cieľov, ktoré sa majú zaoberať hostiteľskými komunitami, migrantami, strategickou odpoveďou a samozrejme riešenie migračných populácií, ktoré prišli do Európy v minulosti, čo sa týka rovnosti pohlaví a ostatných záležitostí ľudských práv. To treba samozrejme eh, podporiť, ale nie takým spôsobom, aby to spôsobilo dodatočnú administratívnu záťaž. Samozrejme, čo sa týka eh, rodovej eh, rovnosti a mainstreamingu, tak e, áno, ale to musí byť e, začlenené vhodným spôsobom. Čo sa týka začlenenia Kuby do zoznamu oprávnených krajín, je to niečo, na čo sa moja skupina e, pozerá s, veľkom, s veľkými s veľkou opatrnosťou, rovnako ako výbor AFET. Vedeli sme, že LIBE protestovala proti inklúzii Bieloruska na zoznam oprávnených krajín. A pán Depre povedal, že určite existuje pozitívny trend vo vzťahoch medzi EÚ a Kubou. Otázka je, že či je tento pokrok dostatočný na to, aby sme e, Kubu začlenili na zoznam opravnených e, krajín, alebo až v neskôršej fáze prostredníctvom delegovaných e, aktov, rovnako ako sa to stalo s Bieloruskom. Toto je samozrejme záležitosť, na ktorú sa budeme musieť pozrieť spolu s tieňovým spravodajcom, ale skupina v EPP vo výbore AFED mala vážne výhrady. Čo sa týka garančného fondu, my sme jasne podporili spravodajkyňu bez eh, akýchkoľvek eh, výhrad, aby sme presunuli manažment garančného fondu CIB na komisiu, aby sme dosiahli lepšiu konzistentnosť a zbiehavosť medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré komisia už spravuje. A v poslednom bode pán predseda náš skupina eh, predložila návrh, aby sme vyškrtli Ruskú federáciu eh, zo zoznamu opravnených krajín. Prečo sme to navrhli? Eh, vidíme čoraz agresívnejší postoj Ruskej federácie voči únie, ktorá spochybňuje mnohé základné aspekty fungovania únia. Európska investičná banka, Eh, už neposkytuje úvery od roku 2014 a myslím si, že by sme mali odzrkadliť túto eh, realitu aj v legislatívnom základe. Ruská federácia okupuje cudziu krajinu, to je Ukrajina, eh, anektovala Krym a vidíme negatívny trend medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Myslím, že treba vyslať jasný signál, že toto nemôžeme nechať len tak. A čo sa týka vzťahu medzi EÚ a Ruskou federáciou, e, tie sa nenavracajú e, k pozitívnemu trendu. A Európska investičná banka by mala e, poskytovať úvery v súlade s prioritami EÚ a legislatívny základ by mal jednoducho odrážať to, čo sa deje v praxi. A to znamená, že IB neposkytuje žiadne úvery Ruskej federácii. A ja sa teším samozrejme na spoluprácu so spravodajkyňou na to, aby sme dosiahli široký koncenzus a presvedčivú e, väčšinu pri nadchádzajúcich rokovaniach. Ďakujem veľmi pekne. Kolmel. Teraz pán Kolmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ma, môžeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, v prvom rade pani spravodajkyni za eh, túto prácu, ktorá sa aj u nás stretáva s pozitívnymi reakciami v skupine. Rád by som aj zablahoželal všetkým eh, zvoleným členom predsedníctva, podpredsedom a podpredsedkyni. No ale teraz k veci. Nie som si úplne istý, či tento postup ktorý tu vo výbore uplatňujeme, či tento postup je naozaj rozumný a takticky správny. Pretože hovoríme, tak ako napovedá aj správa tejto správy, e, názov tejto správy, hovoríme o garančnom fonde pre externé aktivity EÚ a v konečnom dôsledku tu ide aj o aspekty typu rozvojová pomoc, podpora demokratického vývoja celosvetovo. Zároveň však mnohé zmeny zdôvodňujeme tým, že chceme riešiť migračnú krízu. No a nie som si istý týmto postupom. Ja si myslím, že silným signálom na, silný signál na zvládnutie um, migračnej krízy vyzerá inak. Nemali sme to schovať uh, pod správou číslo toľko a toľko. Nie, to nie je tá transparentnosť, ktorú od nás očakávajú občania. Takže dobre, e, robme aj to prvé, ale konečne aj to druhé. Naozaj konečne sa popasujme s touto migračnou krízou účinne, e, riešme ju e, pri koreňoch, riežme jej príčiny, to už povedali viacerí a to nesúhlasím. Zároveň ale musíme povedať, že keď napríklad migračná kríza má byť riešená nejakým garančným fondom, čo to potom v praxi znamená? Znamená to, že my ako parlament máme relatívne málo priamých e, usmerňovacích e, možností, pokiaľ ide o konkrétnu realizáciu investícií, pretože len takýmto spôsobom odovzdávame EIB tú možnosť, možnosť riadenia. Ja EIB dôverujem, ale v končnom dôsledku v rámci toho procesu nebudeme mať prehľad o tom, čo sa deje. A toto nám musí byť od začiatku jasné. Tiež nám musí byť jasné to, že konečnom dôsledku ide o politiku azylovej pomoci, takú, ktorá v minulosti veľmi nefungovala. Všetci dobre vieme, aj keď nie sme odborníci, že doterajšia politika rozvojovej pomoci zlyhávala na tom, že existujúce štruktúry neboli posilnené, ale že sa vytvárali naopak štruktúry nové a tie existujúce sa tým poškodzovali alebo úplne ničili. Čo naozaj aj teraz sa môže stať vzhľadom na deformáciu spadskej súťaže, keď v nejakej chudobnej krajine dám niekomu možnosť investovať vo veľkom, so zaistenými pôžičkami EIB, tak lokálna konkurencia naozaj bude mať problém nejako obstať. Takže v tomto prípade by sme mali vynimočne zájsť o krok ďalej a naozaj robiť skutočné priame investície EÚ, takéto podporovať. Lebo to by sme mali aj možnosť usmerňovať a riadiť. Môžeme sa zamerať na oblasti, ktoré lokálne hospodárstvo nepoškodia. Uvediem príklad, ochrana životného prostredia, tu by sme mohli investovať eh, napríklad aj v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy. To sú oblasti, ktoré podľa mňa nie sú problematické pre domáce hospodárstvo, domáce podniky. Ale rozhodujúce je to, koľko to bude stáť. To musíme jasne povedať. Koľko peňazí eh, je EÚ ochotná do tohto opatrenia dať, za koľko nám to stojí. A vy viete, že do tejto oblasti by sme mali investovať dosť veľa, to je náš názor. Bolo by to dobre investované množstvo peňazí, ale len za predpokladu, že EÚ sa konečne rozhodne pre nejaký spoločný utečenecký a azylový koncept. Ak to nebudeme mať, ak to celé bude iba po kúskoch, taká mozaika, tak mm, v končnom dôsledku budeme konštatovať, že to stálo veľa peňazí, ale že naozaj e, bude iba náhodné, či sa avizované cieľe dosiahli alebo nie. Takže v zásade prácu chválim ale oblasti boja s migračnou krízou, tie by som tam e, neskrýval, v úvodzovkách v tejto celkovej správe, ale bol by som transparentnejší a jasne by som povedal, čo EÚ v tejto súvislosti zamýšľa urobiť. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz dávam slovo pánovi Ziluagovi. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Niekoľko všeobecných bodov, ktoré sa týkajú no, správ výboru pre financovanie vonkajších eh, opatrení. Čo sa týka rozvojovej agendy pre znevýhodnené krajiny, tie tu momentálne hrajú sekundárnu úlohu. Samozrejme, venujeme väčšiu pozornosť eh, pozornosť rozvojovej pomoci týmto krajinám, ale zároveň musíme venovať veľkú pozornosť aj migračnej kríze, ktoré, na ktoré sa sústreďujú vlády. Nedostatok verejných zdrojov, ktoré sú na to určené, ktoré sú vyhradené na finančné nástroje, podobne ako FC alebo EIS, e e, tieto sa snažia pritiahnuť aj súkromné investície. ktoré majú súčasť, ktoré sú súčasťou verejných investícií. Tieto sú Týmto spôsobom sa obmedzujú rizika súkromných investorov. Je tu e, snaha, aby tieto zvolené krajiny mohli opäť príjmať migrantov, ktoré naše krajiny odmietnú. Takže toto je také nárazníkové územie, ktoré obmedzuje voľný pohyb osôb. My nevieme, akým spôsobom tieto investície ovplyvnia podniky na miestnej úrovni. Myslíme si, že tento rozvoj nezáleží na priamej akcii Európskej únie, ale skôr na spravodlivej obchodnej výmene, spravodlivých vzťahoch a myslíme si, že tento typ investičných plánov to zatiaľ neodráža Takže my v zásade nie sme frakciou, ktorá by chcela toto podporovať. Merci. Ďakujeme. A teraz pani Gresle, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela upozorniť na to, že sa tu zaoberáme tým rozpočtovými satelitmi. Na toto sa stiažujeme, je to naozaj časť toho systému satelitov. A bežne sa teda stiažujeme na to, že na toto vplyv nemáme. No a teraz si kladiem otázku, prečo 6 miliard eur znova do tohoto e, satelitného systému doplňame e, vo forme záruk. To je podľa mňa extrémne nekonzekventné ten prvý návrh spravodajkyne. Ja mám pocit, že my máme pracovať ďalej s návrhom komisie a nemali by sme rozširovať navrhované záruky. Ďalej mi tu chýba, a to v návrhu komisie, ako aj v tom, čo sme pripravili my, chýba mi tu to, ako tento garančný fond bude eh, vo vzťahu s ostatnými eh, nástrojmi na tieto účely. Máme susedskú politiku 18 miliard eur na zárukách pre susedskú politiku podľa tohto návrhu, no ale vieme, že už aj teraz tie peniaze eh, z existujúceho programu stvá neodtekajú, neprúdia. Takže si myslím, že komisia by nám mala povedať, je to jej povinnosť eh, informovať nás, informovať nás o tom, ako to vyzerá s možnosťou realizácie tohto programu. Lebo ako ja veci poznám, naozaj pochybujem o tom, že takéto niečo eh, sa dá vôbec realizovať. Chýbajú prepojenia s existujúcimi programami a preto mám pocit, že programy EÚ konkurujú s programami EIB a naopak, pretože počet projektov a riadiace kapacity na mieste sú také obmedzené, tých programov je veľa, riadiace kapacity sú obmedzené, takže sa to nebude môcť v plnej miere využiť. Takže prečo 6 miliard naviac? To je prvá otázka. Prečo to vynímame z rozpočtu na oblasť, ktorú neriadíme? Nevplyvame na ňu potom po druhé, aký je vzťah e, a zosúladenie existujúcimi programami. A potom ešte tretia otázka. Latinská Amerika 2,5 miliardy eur. No, keď bojujeme s migráciou, no nevidela som až toľko utečencov z Latinskej Ameriky, takže to nedáva zmysel. Latinská Amerika môžeme nechať našim americkým priateľom, prečo by sme e, mali e, my e, s konvičkou zajsť až tak e, ďaleko. E, táto suma z európskeho hľadiska pre Latinskú Ameriku mi nepríde konzekventná. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme pani Gresle, pani Hautala, ale naozaj len veľmi stručne poprosím. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela odpovedať iba na niekoľko vecí, ktoré už boli povedané. Pán Depré bol skeptický, čo sa týka mojich poznámok, ktoré sa mali vysporiadať s koreňovými príčinami migrácie. Ale chcela som si položiť otázku, prečo by sme mali znovu objavovať eh, koleso a meniť rozvojovú politiku Európskej únie a keď sa nám podarí všetko skryť pod to zastrešenie, vysporiadať sa s koreňovými príčinami migrácie, tak vnesieme iba zmetok eh, do princípov, ktorým by sa mali, mala naša rozvojová pomoc riadiť. Eh, chcela by som poukázať na pozmeňujúci návrh spravodajkyne, eh, ktorá vyzýva komisiu, aby dodala zoznam koreňových e, príčin. Myslím si, že s týmto sa komisia vysporiada naozaj veľmi náročne. Ale položme si otázku, prečo toto spravodajkynia robí. Pán Kolmel e, povedal, a ja si to nemyslím, že rozvojová pomoc zlyhala. Ja si myslím, že by sme mali dodržiavať lepšie jej e, princípy, vniesť väčšiu e, transparentnosť. A je samozrejme pravdou, že pokiaľ vytvoríme nové štruktúry, e, ktoré budú nadstavbou tých, tých existujúcich, myslím si, že to nebude dobrý krok pre princípy našej rozvojovej politiky. E, čo sa týka garančného fondu, myslím si, že by sme mali mať možnosť vytvoriť a zaviesť moderné nástroje, aby sme mal možnosť prispieť ako súkromný sektor do e, rozvojovej e, pomoci ale samozrejme predovšetkým v tých krehkejších štátoch. Možno je to trochu optimistické, ale to je to, čo by sme mohli pokúsiť, e, pretože práve verejné financie by mali podporiť tie súkromné zdroje, aby sme dosiahli e, ciele rozvojovej e, pomoci. Aby sme sa dostali bližšie k tomu kľúčovému návrhu, a to je Európsky fond pre e, udržateľný rozvoj. Myslím si, že Bielorusko by malo byť oprávnené na prostriedky, o ktorých teraz hovoríme a súhlasím s tým, e, že Rusko by nemalo mať túto možnosť. Ďakujeme. Takže teraz by som požiadal našu spravodajkyňu, aby odpovedala na otázky, ktoré kolegovia, ktorí vystúpili, položili. Áno, je to dôležitá správa a pokiaľ ide o komunikáciu, je to nástroj boja s migráciou, ktorá spôsobuje problémy EÚ. No a v takom prípade by tá komunikácia z očí voči našim občanom mala byť veľmi silná, tak aby pochopili rozmer a koherentnosť politiky, ktorú Európska únia uplatňuje. Čiže vás poprosím, aby ste povedali, aký to má rozpočtový dopad, táto záruka. Čiže keď sa prejde, aké tam boli tie čísla? Na 36 miliárd. Čo? Pôjde do záruky, ako sa to víme z toho rozpočtu, ako sa to bude financovať. Takže pani Kadia Zabal, máte slovo. Muchas gracias, presidente. Voy a intentar... veľmi pekne, pán predseda Neviem, či budem môcť zodpovedať všetky otázky, ale podelím sa o niektoré myšlienky. V prvom rade, jedna zo záležitostí, ktorá sa vyskytovala opakovane, a to je vysporiadanie sa s koreňovými príčinami migrácie. Pán Depré to opísal ako semantický stred, ale veľmi často používame jedno či druhé slove. A to z dobrého dôvodu. Zdá sa mi, že napriek tomu, že ten konečný dopad bude odlišný, vysporiadanie sa s rozvojovými problémami eh, je odlišné od iných e, prípadoch, keď reagujete na niečo, čo je negatívne, ako keď sa snažíte podporovať nejaké pozitívne trendy. Takže je veľmi dôležité, ako k tomu pristúpime. Dovolte mi povedať, čo o čom sme hovorili, nehovoríme iba o koreňových príčinách migrácie, Európska investičná banka chce stimulovať predovšetkým malé a stredné podniky v týchto krajinách pri rozvoji hospodárskej infraštruktúry, e, prenose energií a rozvoji telekomunikácií a samozrejme aj boja proti klimatickým zmenám. Nezabúdajme na túto prierezovú tému, e, ak hovoríme iba o TTIP. A e, vrátim sa k tomu, čo povedala pani Gresle za chvíľu. E, samozrejme, v Európe existuje aj veľmi silná migrácia z Južnej Ameriky, ale nehovoríme iba o externej migrácii e, z latinskej migrácii, z Latinskej Ameriky Avšak ľudia z týchto krajín môžu mať e, aj perspektívu, a to tak, aby sa nemuseli sťahovať. Ale nehovoríme výlučne iba o migrácii, toto je oveľa širší problém. Teraz e, napísal som si veľmi veľa e, poznámok, ne, nemal by som na nich zabudnúť. Čo povedala pani Hautala? K, a čo? keď sme požiadali, aby komisia e, počiarkla tie príčiny migrácie. Nehovoríme o boji proti koreňovým príčinám migrácie. Myslíme si, že e, na základe týchto dôvodov by sme vedeli postaviť tieto nástroje tak, aby mali naozaj e, konkrétny dopad. Takže urobme to, čo musíme, aby sme vedeli, aké nástroje máme použiť. Pani Gresle takisto spomenula tu kritiky o navýšení garančného fondu čo sa týka vplyvu na rozpočet, súčasťou tohto viacročného finančného rámca hovoríme o 35 miliónoch eur. To by mohlo znamenať, že by sa mohol zvýšiť tá celková garancia. 35 miliónov je do roku 2020 a potom by sme už mali záväzok na nadchádzajúci viacročný finančný rámec. Dali sme zelenú, aj keď nie oficiálne, ale v zásade áno, novým rokovaniam o zmenu viacročného finančného rámca. Jednou z tých eh, zmien, eh, ktoré sú súčasťou tohto prieskumu, je to, že celkové rozpätie na záväzky sa môže týkať aj migrácie a rovnako aj bezpečnosti. Ale tu hovoríme o migrácii a to je iba jeden príklad z mnohých. Takže to sú určité rozpetia a týchto 35 miliónov nie je nič komplikované, pokiaľ chceme takéto dodatočné finančné prostriedky nájsť v rozpočte. Takže teším sa na zajtrajšie jednania a som si istá, že dospieme k dohode. Ďakujem pekne, pani Gardia Zabal. Taká technická otázka, ten, tá záruka z rozpočtu EÚ, to sa týka celkovej výšky požičky, áno? Čiže keď si niekto požičia miliardu, Európsky parlament, teda Európska únia, aby sa bol presnejší, vydá záruku EIB a ak tá požička sa nespláca, ak dlžník e, zbankrotuje, teda, alebo teda nespláca, tak to ide z rozpočtu. Hej? To je tá záruka. V akom percente, prosím? koľko to je, 65% tej pôžičky? La, qui représente la BE ici? Kto je tu za Európsku investičnú banku? Môžete nám prosím odpovedať? Tá záruka z európskeho rozpočtu, aké percento to je? A aká čiastka z európskeho rozpočtu musí ísť už teraz, aby tá požička mohla byť e, zo strany EIB udelená. Uh, sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, myslím, že sú tu zastupcovia komisie, takže je možné to úplne, Takže táto záruka pokrýva 65% a je vlastne udelená 9%, e, pokiaľ ide o objem z rozpočtu EÚ. Donc 9% de 65%. Čiže 9% z tých 65? Si on met 6 milliards supplémentaires, Čiže ak to navýšime o 6 miliard, 65%, to sú asi 4 miliardy a 9% z tých 4 miliárd, to je 360 miliónov z rozpočtu EÚ, hej? Dlhodobo. 9% zo 65%. A to pôjde z rozpočtu. Toto musíme mať na zreteli, toto číslo. Pour la commission, monsieur Angel. Pán Rangel, či pán Angel z komisie? Ďakujem pekne, pán predseda, aby som povedala na vašu technickú otázku, pretože tá odpoveď nebolo to celkom správne pochopené. 9 sa vypočítava z celkovej výšky záruky. Čiže ak to bude 38 miliard na zárukách, ako to navrhuje parlament 38,4 miliardy, 9 z tohto je potrebné vyčleniť. Predseda bez mikrofónu. Alors, le, le, le volume... Ešte raz. Objem záruky ako takej, je to 100% záruka, ale limit 65 z celkovej sumy. Čiže nie je to e, záruka na konkrétny projekt, ale z celého toho objemu projektov Čiže 38,4 to je číslo z vašej dielne, je to trošku viac, ako chcela komisia a rada. Čiže de facto maximálne riziko pre rozpočet spoločenstva je 65 ale mm, neviem, či som to vyjadril úplne správne. Pardonnez-moi. Je voulais simplement insister sur ce point, c'est-à-dire que la conséquence budgétaire du... Rozpočtový vplyv takéhoto rozhodnutia teda bude vo výdavkoch potrebné a prostriedky na záruku 9% z 6 miliard. Tak sa to zvyšuje o 6 miliard, tak bude potrebných 9% z tých 6 miliard. Čiže približne 540 miliónov. Takže túto uzavrieme. Ďakujem pekne naše spravodajkyni. 27. marca sa bude hlasovať, čiže povedzme do zajtra. Mandát má byť vyhlásený 1. apríla a prvý trialog bude 10. apríla. Takže to je potrebné samozrejme všetky termíny potvrdiť. Ďakujem pekne, pani Gardia Zabal. A teraz dávame slovo pánovi Murešanovi. Makrofinančná pomoc Moldavskej republike. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto je pomerne jednoduchý postup. Preto sme si tu stanovili 15 minút na diskusiu. V januári Európska komisia rozhodla, že vlastne udeli dodatočných 100 miliónov eur Moldavskej republike o forme makrofinančnej pomoci za účelom podpory tejto malej krajiny vo východnom susedstve týchto 100 miliónov eur by sa malo udeliť 40, takže 40 miliónov vo forme grantov, 60 miliónov vo forme úverov. Týka sa to obdobia 2,5 roka. Budú tam viaceré tranže. Potom, keď vlastne sa náplnia požiadavky memoranda porozumení, ktoré vlastne podpíše Európska komisia a Moldavská republika. Takže to je situácia a ja ako spravodajca navrhujem, pokiaľ je stanovisko nášho výboru, pokiaľ tú všeobecnú správu tu vypracováva výbor INTA. Povedal by som to, že je tu jasné, sú tu uvedené jasné základné predpoklady a podmienky, kedy môže Európska únia poskytnúť úvery. Ide tam o demokratické štandardy, ľudské práva, právny štát, keď tieto požiadavky bolo naplnené. A tieto základné predpoklady samozrejme veľmi všeobecné. Nemôžeme ich zmeniť. Myslím si, že pokiaľ tieto podmienky, pokiaľ ide o právny štát a ľudské práva, môžu byť naplnené, preto sa môžeme presunúť do ďalšej fázy a môžeme teda diskutovať veľmi jasnom alebo presnom memorandu o porozumení, ktoré podpíše komisia s Moldavskou republikou. Som presvedčený, že musíme zabezpečiť to, že pokiaľ ide o veľmi konkrétne a presné memorandum porozumení, musia tam byť uvedené aj jasné ciele z časového hľadiska, ktoré musí nabrať Moldavská republika, teda čo musí zabezpečiť moldavská vláda. Je tam o ciele, ktoré sa týkajú ďalšieho posilnenia súdnictva, boja proti korupcii v tejto krajine. Ide o podporu nezávislejšieho súdnictva, ide o postavenie súdov, prokurátorov, boj proti praniu špinavých peňazí, posilnenie bankového sektoru, pre všetkým pokiaľ ide o boj proti veľkým bankovým podvodom, ktoré tam boli v roku 2014, ktoré dosiahli zhruba 1,1 miliardy eur. Preto by som chcel navrhnúť, aby sme takto pristupovali tejto správe, aby sme pripravili tieto finančné zdroje a mohli poskytnúť tejto krajine, tak ako navrhla komisia. Avšak pokiaľ ide o memorandum porozumení, ktoré podpíše, sa podpíše medzi komisiou a Moldavskom, je dôležité jasne uviesť stanovené podmienky. Toto sa týkajú pozmeňujúce návrhy, ktoré ja predložím. Ide teda jasnú kondicionalitu, to je v zásade to, čo očakávajú občania v krajine. Oni od nás očakávajú, že budeme na strane občanov, budeme podporovať túto krajinu v zložitej situácii a ide tu vlastne o tie finančné prostriedky, ktoré sú teda obmedzené, pokiaľ ide o úniu, ale môžeme prostredníctvom nich zlepšiť situáciu v krajine. Pre všetkým takáto krajina ako Moldavská republika kde je veľmi silná spolupráca s Európskou úniou, je tam asociačná dohoda, tak to musíme zabezpečiť to, aby krajina vlastne sa uberala reformnou cestou, aby vlastne sa naplnilo to, čo sa odsúhlasilo v rámci asociačnej dohody. Takže to sú zase tie línie, ktorých sa týkajú moje pozmeňujúce návrhy, ktoré, ako som už spomínal, predložím. Lehota pre pozmeňujúce návrhy, pán predseda, je 23. marca do 10. Hlasovanie je naplánované o tejto správe na výbore 3. apríla. Takže takto môžeme zabezpečiť memorandum porozumenie a je možné potom poskytnúť prostriedky krajine, ako som už vravil, v rámci naplnenia veľmi jasnej kondicionality, ktorá je merateľná. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Všetko je úplne jasné. Pán Negresku. În, limba Ďakujem pekne, takže ja budem hovoriť po rumunsky. Som pevne presvedčený, že pokiaľ ide o toto posolstvo, bude porozumené a vnímané v Moldavskej republike. Vnímam to tak, že je dôležité si uvedomiť, že chceme vyjadriť určitú otvorenosť vo vzťahu k Moldavskej republike, aj pre všetkým, pokiaľ ide o snahu o vykonávanie reforiem. Takže pokiaľ ide o rozpočtový výbor, tá, tak táto téma, táto otázka by sa nemala stať politickou záležitosťou. Je dôležité k tomu pristúpať skôr z rozpočtovo-technického hľadiska. Samozrejme, musíme sa dať kritérií, ktoré vypracovali kolegovia INTA, a síce, že vlastne tento návrh sa má prijať jasným a jednoduchým spôsobom. Nesmieme zabúdať ani na to, že pokiaľ ide o tieto prostriedky, poskytujeme ich občanom a nie vláde. A je tu teda tá kondicionalita, ktorá sa týka naplnenia určitých právnych a politických záväzkov, boj proti korupcii, právny štát a tak ďalej. To teda znamená, že tieto prostriedky skutočne majú pomôcť obyvateľstvu, ktoré sa nachádza v zložitej situácii a ktoré potrebuje túto pomoc. Toto je vlastne to posolstvo, ktoré sa snažíme vyslať. No a pokiaľ ide o správu a spravodajcov, Áno, je dôležité k tomu pristupovať ekonomicky a nie politicky. Ďakujem. Už nevidím, že by sa niekto hlásilo slovo. A čo by? Pán Tarant, prepačte, prehľadol som vás. Ďakujem pekne, pán predseda. V zásade súhlasím s prístupom spravodajcu a v zásade pán Negresko ma trošku vyprovokoval, aby som sa prihlásil o slovo. Hovoril o tom, že táto správa sa má obmedzovať iba na rozpočtové záležitosti. Musím povedať, s tým by som mal problém. Totiž je veľmi dobre známe, že moldavské banky boli na nešťastie zapojení do aktivít s litovskými, lotišskými, estonskými a súčasne aj dánskymi bankami do aktivít ohľadne prania špinových peňazí. Preto by som chcel apelovať na náš výbor a spravodajcu, aby sa podievali tým, že napríklad moldavská vláda by mohla využiť dohodu, ktorú má s Eurojustom, a to alebo teda iným orgánom, ktorý sa zapodieva vyšetrovaním, aby vlastne využila pomoc, ktorú poskytuje. A to preto, aby vlastne sa zabránilo takýmto ďalším problémom. A na záver som sa skonštatovať, že ja vnímam moldavských e, vojakov, vojenskú armádu veľmi pozitívne. E, v 56. rokoch vedli veľkú prácu, ale zároveň oni sú podplatiteľní. Ja si spomínam určité prípady z minulosti a to si musíme uvedomiť. Bien, mais je pense que notre rapporteur euh, a prévu... Áno, náš spravodajca to tam aj takto zapracoval. Takže nikto sa už nehlasí o slovo, tu to uzavrieme. Hlasovať sa bude 3. 4. A teraz dávam slovo kolegovi Negresku. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Technická pomoc na podnet komisie. Ďakujem, teraz budem hovoriť po anglicky. Zásad nemám tomu, čo veľmi dodať. Správa je jasná. V zásade to, čo komisia chce stanoviť pre technickú pomoc, musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o technickú pomoc v rámci rozpočtu EGF, môže dosiahnuť 0,5 V tomto roku sa to zniží z 380 tisíc eur na 310 tisíc eur. To by potom znamenalo iba 0,18 celkového rozpočtu EGF. Takže pokiaľ je o to, čo komisia navrhuje, sú tam rozličné spôsoby poskytovania technickej pomoci. V zásade ide o lepší, lepšie monitorovanie, nástroje zberu údajov, výmena informácií, organizovanie dvoch zasadnutí s expertami. Myslím si, že to vyzerá celku dobré a zaujímavo. Ja osobne to vnímam tak, a to je vlastne môj príspevok k tejto správe, pevne že to podporíte. Častokrát sa hovorilo o EGF na našom výbore. Musíme si uvedomiť, že komisia by rozhodne mala zlepšiť komunikáciu, pokiaľ ide o príležitosti, ktoré núka EGF, a zároveň je to aj komunikáciu s čerpateľmi. Potom výmena najlepších postupov, to som zabezpečiť, nespomína sa to v návrhu komisie. Potom proaktívnejší prístup, pokiaľ ide o zapojenie národných kontaktných bodov. Niektoré kontaktné body zabezpečujú svoje, svoje úlohy, niektoré nie. A myslím si, že úlohou nás na úrovni EÚ, aby sa identifikovali tie oblasti, kde je dôležité zabezpečiť tú potrebnú podporu a zabezpečiť, aby národné kontaktné body lepšie spolupracovali. No a napokon pokiaľ ide o túto správu, zameriava sa aj na dôležitú adicionalitu, pokiaľ ide o riadenie EGF. To vyplnulo vlastne z aktivity Európskeho parlamentu. Tu ide o mobilizačné kritéria v prípade krízy, tu ide o alokáciu prostriedkov na, vo výške 60 zlepšenie prístupu a hodnotenie zložiek EGF zo strany komisie. To je veľmi dôležité zlepšenie a chcel by som ešte zdôrazniť, že vlastne pôvodne to navrhol Európsky parlament. To je dobrá vec, ktorá by sa mala spomenúť správe. Ďakujem. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Je... Ďakujeme, pán spravodajca. Hlasí sa niekto o slovo? Nie. Ja osobne som vždy trošku smutný, že tento fond sa využíva až pri prepušťaní a nejaká prevencia alebo pomáhanie firmám s problémami, také nič sa nerobí. Čiže iba takéto korekčné opatrenia sa robia. Pondelok 27. na poludne je lehota obzorovacie návrhy. Hlasov výbor výboru sa bude 3. 4. 4. 4. potom v pléne. Pán Dobre, vašou témou je rámec únie pre presídlovanie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aby som bol stručný, tak poviem, že nenavrhujem za výbor pre rozpočet, že žiadne zmeny k tomuto rámcu únie. Ak by som to mal trošku rozviesť a zamerať sa iba na rozpočtové aspekty, povedal by som tri veci. Aby kolegovia rozlišovali resettlement, to je presídlovanie a to prerozdeľovanie. Presídlenie sa týka ľudí, ktorí sú v nejakých táboroch v Jordánsku, v Sýrii, v Iraku, Turecku a tak ďalej a niektoré členské štáty by ich mali prijať na svoje územie. To je eh, reinstallation. A o toto ide v tomto návrhu. A prerozdelenie to sa týka tých, ktorí eh, sú už na území EÚ a teraz sa majú prerozdeliť v rámci reformy dublinského systému. To sú dve odlišné veci, treba kolegovia rozlišovať. No, toto je téma skôr pre Libe, ale z rozpočtového hľadiska je potrebné vyhodnotiť e, prostriedky v rozpočte najbližšie roky, aby komisia každý rok prišla s návrhom, pokiaľ ide o počet osôb, ktoré sa majú presíliť v krajinách EÚ a každá krajina teda má možnosť sama si zadefinovať počet osôb, ktoré je ochotná uh, prijať. Čiže nemáme žiadne presné, presné e, čísla, z by sme mohli vychádzať pri odhade nákladov takýchto operácií. To je prvá vec. Druhá vec, e, čo sa tam výslovne ustanovuje týkajúce sa aktuálneho postupu je to, že každá krajina, ktorá akceptuje jednu takúto preslenú osobu, dostane z rozpočtu EÚ a z fondu príslušného 10 tisíc eur to je potvrdenie toho, čo je v súčasných textoch, čiže nie je to žiadna novinka, len som to chcel kolegom pripomenúť. Čo je ale nové, a s tým aj ja súhlasím, je to, že doteraz, keď sa krajiny rozhodli nad rámec Európskeho rámca únie pre presidlovanie na základe nejakého bilaterálneho vzťahu, keď sa rozhodnú presídliť nejaký počet osôb, tak dostanú z rozpočtu 6 tisíc eur. Ja si myslím, že keď máme európsky program pre presidlovanie, naozaj európsky rámec, tak je normálne, že v takom prípade ten rozpočet financuje takéto presídlené osoby. Ale nemyslím si, že by sme mali argumenty dôvody na to, aby sa z rozpočtu EÚ platilo dotovanie krajín, ktoré sa rozhodnú sami za seba presídliť osoby nad rámec rámca únie. Ja teda súhlasím s tými dvomi návrhmi, ktoré sú v dokumente, ktoré máme predložené na diskusiu, preto nenavrhujem žiadne pozmenenia tohto textu z rozpočtového hľadiska. V rámci LIBE mám pozmeňovacie návrhy, ale to je iná kapitola. Ďakujeme pekne, pán Dopre. Kto by prosím chcel vystúpiť? Pán Vioty, nech sa páči. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol a na ktorej sme pracovali aj eh, spolu. Nemám už veľmi čo dodať e, k tomu, e, čo povedal pán spravodajca Depere a myslím si, že je iba správna tá vízia, s ktorou pracoval. Aj e, z pohľadu našeho výboru musíme mať veľmi jasnozrivý prístup k tým návrhom, ktoré predkladáme. A to je samozrejme s tým, ako sme aj predstupovali k návrhu e, tejto správy. Takže ešte raz e, ďakujem kolegovi za prácu, ktorú odviedol. Merci, monsieur Savama. Teraz pán Sarvama. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, samozrejme, potrebujem mať spoločný postup Vítam prácu pána Depreza. Zapodívame sa tu skutočne dôležitou témou, ktorá má veľký dosah. Ja by som chcel rovno zareagovať na body, kde mierne nesúhlasím so spravodajcom, pokiaľ jednotlivé línie. Súhlasím s tým, že Únia potrebuje mať integrovanú držateľnú politiku a že musíme vytvoriť e, legálne cesty, aby sa k nám dostali utečenci. Avšak stále si myslím, že členské štáty mali mať právo o tom rozhodovať, pokiaľ ide o to, aký počet osôb chcú presídliť. Ten príspevok 10 tisíc eur, pokiaľ ide AMIF, pokrýva v zásade iba tie prvotné nákladné presídlovanie a členské štáty majú najlepšie informácie o tom, koľko ľuďom môže ponúknuť ochranu a zabezpečiť integráciu do spoločnosti, čo je asi to najdôležitejšie. No a ešte ďalšia vec. A to ja vnímam, pokiaľ je účasť v tom rámci, tak mala byť dobrovoľná. To je veľmi zložité. Veľmi zložitá záležitosť. Takže túto líniu tu by sme mali zachovať a aj to vnímam, že aj vy si ju želáte. A potom pokiaľ ide o vlastne podporu pre vnútroštátne schémy, presídlovanie, to by sa mal zabezpečiť. A ide to potom problematiku, ako zvládniť vnútroštátne kvóta pre utečencov. Ešte by som dodal, že pokiaľ UNHCR a dle skúsenosti, ktoré má, pokiaľ ide o tieto otázky, mali by sa vidieť v maximálnej možnej miere, aj pokiaľ ide o spoločné postupy na úrovni EÚ. Takže celkovo to by boli tie najdôležitejšie body, ktoré som chcel dodať a už sa teším na ďalšiu spoluprácu. Si, la parole est maintenant à M. Kolmel. teraz pán Kolmel. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať nášmu kolegovi Deprezovi za výbornú prácu. Pokiaľ ide o túto správu, je to istý nesúlad vo vzťahu k ostatným správam, na ktorých pracujem momentálne. V tej druhej alebo tých druhých správach ide o postupy ktoré sa týkajú stanovenia členského štátu, ktorý je zodpovedný za e, žiadosť e, občanu tretieho štátu alebo občana bez štátnej príslušnosti, teda ide o stanovenie zodpovedného členského štátu a tam v tej správe sa spomínajú tieto sumy 6 tisíc eur, ktoré obdrží štát, respektíve 10 tisíc eur, ak teda príjme daný štát migranta, Zároveň je to aj návrh komisie, ktorom ide o vyplatenie solidárneho príspevku vo výške 250 tisíc eur za prichádzajúcu osobu a to ide o to, ak štát nepríjme túto osobu. Ak dovolíte, rečník dám slovo pánovi Depre, Prepačte, prepačte, ja chcem zopakovať to rozlišenie, ktoré som v úvode svojho vystúpenia uviedol. Tu nejde o prog- program prerozdelenia, čo je zmena dublinského systému. Čiže to nie je tých 250 tisíc na sankciách. Nejde o prerozdelenie tých, ktoré už sú na území EÚ mechanické rozdeľovanie na základe systému vychádzajúceho z návrhu komisie. O to tu, tu nejde. Tu sa hovorí o resettlement, presídlení. Čiže je to európsky program, ktorý navrhuje komisia, s tým, že komisia každý rok stanoví nejaký počet osôb, napríklad 100 tisíc, z tých táborov v konfliktných zónach, aby mali možnosť prísť na územie členských štátov ale ten mechanizmus, ten cieľ stanovuje komisia, ale členské štáty nemajú povinnosť, nikto im nepovie, koľko osôb musia oni prijať. Oni si to sami stanovia. Čiže to nie sú žiadne sankcie tých 250 tisíc eur, ak nepríjmú ľudí v tomto rámci, pretože sa im nenanúcuje žiadna povinná kvota. Čiže ide o mechanizmus, ktorého cieľom je stanoviť nejaký cieľ, cieľový počet osôb, ktoré sa majú presídliť a členské štáty sami určia svoju účasť na tomto ciele. Tých 10 tisíc eur, opakom, čo som rával, to je tá suma, ktorú by pri výkone tohto programu dostali za každú osobu, ktorá sa takto presídli. No a paralelne členské štáty môžu unilaterálne pre rozhodnutia presídliť ďalšie osoby mimo tohto ruského programu. Nech sa páči, to hovorím. Je na ich rozhodnutí, ale neviem, prečo sa to malo platiť z európskeho rozpočtu. Čiže ja navrhujem povedať následovné áno, postaráme sa o to, čo je súčasťou rámca únie pre presídlovanie, tak ako to navrhuje tento, toto ustanovenie. Pán Kamel, aby sme sa nechápali zle, tu nie sú žiadne sankcie tomto nástroji, lebo toto nie je prerozdelenie, ale presídlenie. Preto som vás takto prerušil a požiadal o slovo. Ospravedlňujem sa. Pán Kolmel? Ďakujem pekne, pán kolega, za tieto dodatočné vysvetlenia. Otvorene povedané, ja nechcem tu hovoriť o tom celom pozadí Totižto v rámci tých jednotlivých postupov je to rozličné, ale tie sumy sú tiež rozličné. V jednom prípade hovoríme o 10 tisíc eurách, v druhom prípade hovoríme a výslovne podľa názoru komisie, nehovoríme o teda sankčných platbách, ale hovorí sa vlastne o príspevku k nákladom. Tie náklady sú veľmi rozdielne, 10 tisíc eur a 250 tisíc eur. Samozrejme, že je jasné, že keď skonštatujeme, že príjmeme utečencov priamo z tretieho štátu, tak potom plne zdieľam názor kolegu Sarvama, že by sa to malo opierať o princíp dobrovoľnosti a že samozrejme tam je možné argumentovať inými sumami. Napriek tomu, pokiaľ ide o tú sumu 250 tisíc, nesme na to zabúdať, totižto v tom druhom návrhu, tam je tá suma uvedená a ja vychádzam z toho, že Predsa o niečo sa opierajú tieto sumy, nie sú len tak vymyslené. Z strategických a taktických dôvodov si myslím, že by sme tu na rozpočnom výbore si mali položiť otázku, čo vlastne chceme dosiahnuť. V končnom dôsledku je jasné, že existujú mnohé kroky, o ktorých diskutujeme, ktoré idú síce správnym smerom a sú v zásade dobré, ale ak sa zhodneme na tom, a pokiaľ ide o diskusné príspevky, tak pre mňa z toho vyplýva, že samozrejme, že EÚ a konečne má zabezpečiť vytvorenie integrovanej migračnej politiky, ak sa ale zároveň zhodneme na tom, že ešte sme to nedosiahli, lebo nie sú zadefinované mnohé dôležité parametre a na nešťastie členské štáty EÚ, žiaľ tak to musím povedať, nevyvíjajú dostatočné úsilie, aby sa na niečom zhodli, tak potom to vystáva otázka, či aj naďalej by sme mali byť súčasťou tohoto úsilia, že síce budeme sprevádzať a podporovať súhlasne jednotlivé kroky, čiastkové kroky, ale zároveň akceptujeme to, že tam nebude celkové riešenie. Nebolo by teda konzekventnejšie, že ak teda my nie sme ani gestorským výborom, ale prostredníctvom rozpočtu poskytujeme potrebné finančné prostriedky, nemali sme teda skonštatovať my, že toto už stačí že budeme spolupracovať až vtedy, keď dostaneme celkový koncept. Myslím si, že takáto možnosť by prichádzala do úvahy. Mali sme sa nad tým zamyslieť, lebo zdieľame tú istú časť zodpovednosti, či chceme to takto pripustiť, ako to žiaľ funguje, alebo či dôrazne sa budeme zasadzovať za celkové riešenie. Ďakujem. Keďže sa už nikto nehlásil o slovo pán prak, tých 250 tisíc. Vysvetlíte nám, toto je sankcia? Ah, to sa netýka toho návrhu, o ktorom tu dnes hovoríme, pán predseda. Týka sa to plánu prerozdelenia, teda novely dublinského systému pretože podľa blinského systému musí žiadosť o azyl zvládnuť krajina vstupu do EÚ a Ide teda o automatické prerozdelenie na území EÚ podľa parametrov, o ktorých nechcem teraz hovoriť. A tam niektorí to vnímajú ako sankciu, niektorí ako alternatívu. Ja to preferujem prezentovať ako alternatívu, pretože sú krajiny, ktoré nechcú eh, prijať eh, tento nástroj, čiže pre nich to bola alternatíva, nie, nie sankcia. Čiže komisia hovorí, áno, buď to súčasníte toho programu pre rozdelenia fyzického utečencov, alebo sa zúčastníte na finančnej solidarite. Takže za každým, keď kandidáta, ktorého máte prijať, nepríjmete, vychádzajúce z plánu prerozdelenia v rámci novely Dublinu, tak 250 tisíc zaplatíte. To sa týka revízie Dublinu. Tu nejde o žiadne príspevky členských štátov, mimo teda bežného príspevku do rozpočtu EÚ, lebo nie je žiadna povinnosť zúčastniť sa tohto plánu na presídlovanie. 250 tisíc eur rozpočtovo to čo budú potom vlastné zdroje, alebo ako sa to bude rozpočtovať. Technicky, pán predseda, to sa treba spýtať komisie, ja neviem, ako si to oni technicky predstavujú. Takže pôjde to komu? Členským štátom alebo do rozpočtu? No, ak sa nemýlim, ak si spomínam správne, komisia opravte ma, tak to pôjde tej krajine, ktorá príjme toho utečenca, ktorého tá iná krajina nechcela, ak si to teda správne spomínam, ale nie som si istý. Ale ešte zatiaľ nemáme dohodu o tomto nástroji. Je tu niekto z komisie, kto by mohol prosím potvrdiť alebo vyvrátiť to, čo hovorím? Komisia. Ako to bude s tým trestom, s tou sankciou? Pán predseda, ešte nie je dohoda na túto tému. Dobre, ale keby bola dohoda, mňa by zaujímalo, ako sa k tomu bude pristúpať do rozpočtového hľadiska. Komisia má odpoveď? Ak áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pánovi Dopre za to, že obhajuje návrh komisie, ten dnešný. Ale pokiaľ ide o tú otázku, ktorú ste konkrétne položili, aby som si to radšej overil a prišiel by som s písomnou odpovedou, aby som si boli chceli, tá odpoveď je správna. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Takže na budúce. Dobre, každý to chcel vystúpiť, túto možnosť dostal. Aby ste to uzavreli, pán Depre, nech sa páči. Áno, áno, ešte raz trvám na tom rozdelení, na tom rozlišovaní. Bežný postup má pokračovať. Teda keď členská krajina dobrovoľne sa zúčastní presídlenia, dostanú 10 tisíc eur. Možno aj viac by to mohlo byť. O tej sume sa dalo diskutovať, ale to, čo je v ustanovení komisie, je takéto. A ešte chcem reagovať na pána Kelmela, že chýba európska politika resettlement, teda tento návrh v tejto forme je legálnou cestou pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, dostať sa na územie Európskej únie bezpečným spôsobom. Výber tých ľudí, ktorí by mali dostať takúto možnosť, to sa bude diať v spolupráci s UNHCR. Čiže nie je to nejaké svojvoľné vyberanie si nejakými úradníkmi, ktorí tam vycestujú. Je to proces, ktorý je riadne zarámcovaný. Čiže je to legálna cesta. Legálna cesta. A preto tento nástroj naozaj energicky podporujem. Pretože cieľ európskej politiky by mal byť a stále to opakujeme, aby ľudia neumierali v Stredozemnom mori, aby neboli obeťmi prevádzačov, keď potrebujú medzinárodnú ochranu, aby sa dostali na územie EÚ. Čiže takéto presídlenie, resettlement, to je cesta, ktorou by sme sa mali uberať. Pokiaľ ide o tie iné formy, na to ešte nemáme nástroje, lebo sú to ľudia, ktorí riskujú život, aby sa dostali na naše územie. Tie podmienky veľmi dobre poznáte. No a pre takéto prípady, pre takéto prípady je to reforma Dublinu, ktorá bude platiť zaplatiť. Pán, pán Sarvama? Možno by som nemal nič eh, dodávať, ale neviem tomu odolať. Eh, pokúsim sa vysvetliť, ako eh, vnímam to, čo sa tým dnes, čím sa dnes zaoberáme je to iba malá časť väčšieho problému a táto malá časť hovorí, že presidujeme tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu. A to teoreticky by malo znížiť záťaž počtu migrantov, približne milión ľudí, eh, ktorí chcú odísť, ale nemôžu zároveň zostať eh, v krajine kvôli vojne napríklad eh, a na základe ko- koordinácie UNHCR a potom Európska únia povie, dobre, únia zobere 20 tisíc ľudí na núdzovom princípe a to koordinovaným spôsobom v súlade s postupmi a bežnými normami, na ktorých sme sa do- dohodli. A o tom tu hovoríme, že presídlime 20 tisíc ľudí a potom budeme hovoriť o tom, e, či bude o tomto ďalej rozhodovať rada, alebo ako sa to vybaví medzi e, členskými štátmi, 7 tisíc tam, 5 tisíc do tej krajiny, alebo 3 tisíc ty, tam, alebo či je to na komisii. A toto je jedna z tých vecí. Nie, nie, to králiny dobrovoľne. To je veľký rozdiel medzi tým, čo sa nazýva rozdiel, plánom pre rozdelenia pre tých, čo už nelegálne sú na území EÚ, napríklad teraz v Taliansku, v Grécku, ktorí prišli tými nám známymi cestami. A toto je presídlovanie, kde komisia stanoví cieľový počet a členské štáty v rámci rady sami stanovia svoju účasť. Ten cieľ už bol stanovený, ale členské štáty povedali, my zoberieme len petinu alebo šestinu toho, čo je v tom pláne komisie. Uh, to nás uh, možno trošku uh, zmiatlo, pretože hovorím o tej kontroverznej sankcii 250 tisíc eur za neschopnosť realokovať obrovské počty ľudí, ktorí prichádzajú na naše hranice. A to sme, o tom sme ešte nehovorili, to ešte nebolo na stole. Áno, to vôbec nesúvisí. Pán Olbricht. Uh, Myslím si, že to, čo robíme teraz my ako rozpočtový výbor, uh, chceme vyriešiť problém, migračný problém Európskej únie ako celok. Uh, nemôžeme ho jednoducho rozbiť na kúsky a povedať, že nemôžeme to na základe politických rozdielov. Ja úplne chápem pána Kolmela, e, tie základné prvky, že tá celá migračná politika, vízová politika, azylová politika, pretože ľudia chcú odísť e, z Blízkeho východu, musia požiadať o víza. A pritom čakajú na pomoc. Otázka je, či im pomôžeme dobrovoľne, alebo e, prídu nelegálne a tam potom prichádza ešte do e, hry tých 250 tisíc. Potrebujeme konzistentnú migračnú politiku, pretože ako rozpočtový výbor teraz hovoríme o tom, že toto je tisíc, toto je 250 tisíc, ale neriešime ten problém e, celkovo. Ak chcú prísť e, do Európy. Chceme, aby prichádzali s vízami alebo aby boli e, presunutí do tábora a legalizovali svoj pobyt na to, aby mohli odtiaľ odísť. Toto nie je nič e, nové, ale myslím si, že by sme mali veľmi jasnú diskusiu v parlamentu o našej migračnej politiky, namiesto toho, aby sme túto migračnú politiku skladali ako skladačku kúsok po kúsku. Ďakujem. Pán Kolmel. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Iba krátke zahrnutia. Tá diskusia poukazuje na to, že hovoríme a nazeráme na ten problém rovnako. Ja to zopakujem ešte raz. Ja úplne chápem, čo povedal pán Depré, avšak musíme zostať pri tom, že v jednom e, prípade pri dobrovoľnom e, prebratí migrantov priamo z tretích štátov ak príjmeme tento závor, bude tu príspevok EÚ e, a to 10 tisíc eur. Zároveň je tu e, prvok v diskusii, ja to je návrh, tým je návrh e, komisie, že keď migrant už dospel do Európy a mal by, mali by sme rozdeľovaciu kvotu, ktorú nemáme, ale keby sme ju mali, ten štát, ktorý túto kvotu nepríjme, zaplatí za každého migranta 250 tisíc eur. Otázka je, že ktorý štát by bol dobrovoľne e, ochotný prijať migranta z tretieho štátu priamo, že keď už, ale zároveň sa obáva, že keď e, nepreberie E, migranta e, v rámci Európy bude musieť za neho zaplatiť 250 tisíc eur. E, samozrejme, tento koncept znie možno dobre, ale to spôsobí jak maximálne placebo efekt. Preto si myslím, že potrebujeme tento koncept mať celkový, komplexný, aby sme dospeli k výsledku, ktoré by neboli kontraproduktívne. Pour éclairer le débat à ce stade, monsieur Depré. Mais 250 000 euros. Čiže 250 tisíc eur. Pán Depré, napríklad krajina má dostať, má dostať tisíc ľudí, tak zaplatí tisíckrát 250 tisíc na pokute. Áno, pán predseda. Toto je ale nástroj, ktorý teraz navrhuje Európska komisia. Čo skoro budeme musieť toto uzavrieť, lebo ja som autorom stanoviska k tomuto. A ja si myslím, že toto je vec, na ktorej nedôjde k dohode ani v parlamente, ani v rade. Tých 250 tisíc eur na tom sa nedohodnú. Ani my, ani oni. Ja osobne si myslím, že tento mechanizmus je primeranejší. Ale povedať a stále počúvať, že nie je ochota zo strany EÚ mať koherentnú azylovú politiku. Už prepáčte, toto neplatí. Tie situácie sú veľmi odlišné. Máme milióny ľudí v utečeneckých táboroch. Týka sa Jordánska. A propozícia presídlenia má za cieľ istý počet z týchto ľudí priviesť na územie EÚ, aby sa uľahčilo tým krajinám Jordánsku a tak ďalej a aby dostala peniaze tá krajina v ktorá ich prevezme. Toto je tiež reakcia na reálnu situáciu, rovnako ako reforma dublinského systému. Veď tú situáciu tých ľudí, ktorí utekajú, poznáte, Balkánska trasa, Stredozemné more a tak ďalej, prichádzajú na územie EÚ. No a keď už tu sú, keď sem prídu, a to úplne tým vízam, keď e, prejdú na územie EÚ, keď požiadajú o azyl, tak je tu povinnosť tú azylovú žiadosť spracovať. A ženevský dohovor nehovorí, že keď niekto požiada o víza vo svojej krajine, víza dostane a že to bude spracované. Ženevský dohovor toto neustanovuje. Je to na hranici, alebo keď už ste na území krajiny kedy sa vaša žiadosť spracuje. Čiže prosím, nezmešavajme tu veci. Áno, koherentnosť migračnej politiky, o tej je potrebné diskutovať, ale v každom prípade je potrebné poznať tie reality a postupy, reality, realitu e, situácií. Čiže odkedy máme ženský dohovor? Ženevský dohovor odkedy ho máme? Hm, po vojne, čo to je 51. Áno, Cieľom bolo umožniť tým, ktorí unikajú pred komunistickým režimom, e, ísť do iných krajín. Dobre, ale ten problém už teraz nemá také isté parametre ako vtedy. A možno by bolo dobre, keby sme mali taký globálnejší prístup, lebo keď sa hovorí 10 tisíc eur. No dobre, ale čo je cieľom? Rozpočtovo to bude čo? Lebo tie prvky môžeme akceptovať, ale tento rozpočet, ako to bude vyzerať zajtra? Naše hlavy štátov a vlád sú ochotní povedať, že spoločne chcú riadiť e, pri suverenite tieto otázky, keď sa hovorí o azylovom práve vyjadriť sa túto utečenca do niekoľkých týždňov. Veď u nás to trvá 2-3 roky vo Francúzsku. No a keď nedostane azylové právo, tá krajina pôvodu ho nechce naspäť. Čiže tá situácia je naozaj šialená. Čiže rada, pokiaľ ide o azylové právo, sú oni ochotní prijať spoločný prístup, jednodušené postupy, zrýchlené postupy, to nie len tých 10 tisíc eur. Ja mám pocit, že my ako vy rozpočet môžeme povedať áno, e, toto je pekné, ale kam to smeruje? Ak zajtra to bude milión ľudí, z tých troch miliónov, ktoré sú v, ktorí sú v Turecku, ktorí prídu k nám na kontinent, milión krát 10 tisíc, to je 10 miliard. Ja s tým nemám problém, ale ako sa to prejaví v rozpočte EÚ? Lebo akceptovať e, nejaké opatrenia teraz a zajtra byť e, v slepej uličke rozpočtovo, lebo rada bude žiadať topapy a tak ďalej naďalej budeme dávať Európe imič e, bez mocnosti, veď to ešte využijú populisti, to aj tak sú už na vzostupe. Pán Sarvama. To je presne e, o tom, čo, čo hovoríme. Hovoríme o malých počtoch e, migrantov. Bolo by veľmi dobré mať inkluzívnu, koherentnú politiku, ktorá by bola všeobjemajúca ale kedy ju budeme mať, kedy všetky členské štáty budú naozaj ochotné povedať, dobre, my budeme zdieľať to bremeno vyrovnane. Ale zatiaľ to tak nie je. Každopádne, aby som rozptýlil obavy pána predsedu, toto je presne preto, prečo by si toto mali riadiť členské štáty, prečo by to mali kontrolovať a oni by mali E, opatrne nastavovať, koľko záväzných e, súhlasov príjmu predtým, než prevezmu e, ľudí a potom im bude vyplatené 10 tisíc eur. To nebude ani 100 tisíc ľudí, o ktorých hovoríme s týmto opatrením v rámci presídlenia. Ďakujem. Pán ktorého tu vítam, nebudem to tu naťahovať, že Rada pre má naozaj pravdu, že to je špecifický program presídlovania a že ide o samostatnú problematiku celostného prístupu k problému ako takému. Kolegovia, pozrite si primárne práva Ruskej únie, to sú články 78 až 80 Lisabonskej zmluvy, čo je tam napísané, veď tam to už všetko spísané je, aj pokiaľ ide o otázku toho, ako sa stanovujú štandardy. Pred pár rokmi sme sa o to pokúšali, ale primárne právo sme neimplementovali úplne. Sú tam veci ako to, že Európska únia má mať readmisné dohody s tretimi krajinami, že v prípade osobitných víziev ako sme boli svedkami, že máme mať možnosť zvojiť krízový mechanizmus a v 80. sa uvádza aj solidarita a rozdelenie finančnej záťaže, spravodlivé rozdelenie. Ani to nemáme. Čiže primárne právo nám dáva všetky možnosti do rúk, keď sa chce, má možnosť prísť s celistným, koherentným balíkom všetkých opatrení, ktoré sú k tomu potrebné. Ďakujem. Dobre, pokúsim sa to uzavrieť. Áno, ja som len autor stanoviska k tomuto jednému návrhu, prosím. Ja tu nie som ani hovorca rady, ani hovorca komisie. Ja sa len snažím indikovať veci, o ktorých tu pracujeme simultáne. A povedať, že nie je tu snaha o integrovanú politiku EÚ v oblasti migrácie a azylu. Nie, nie. Komisia sa o to snaží, ale je tu neschopnosť kompletná na strane rady. Čiže ak my prinútime radu prijať určité návrhy komisie, tak e, myslím, že e, to bude veľký, veľký pokrok. Dobre, pán spravodajca, vo vašom stanovisku nemôžeme tam mať takú formuláciu, kde vyzveme komisiu a radu, aby nám presne povedali, že toto opatrenie je súčasťou nejakej globálnej vízie a že by sme chceli eh, nejaké eh, indikácie, pokiaľ ide o rozpočtové dopady eh, tohto, tohto opatrenia. Pán Depre bez mikrofónu. Cet avis de la commission Libé Áno, Líbe bude hovoriť e, e, o kompetenciách výboru pre rozpočet v tejto oblasti. Toto je teda moja parketa. Čiže ak chceme mať niečo koherentnejšie, tak by sme mali využiť príležitosť rozpočtu na rok 2018. Áno, aspoň nejaké minimum koherentnosti. My sme iba pre rozpočet. Nemôžeme akceptovať nejaké okamžité opatrenie bez toho, aby sme vedeli, aké máme dopady na rozpočet EÚ. Veď to je naša úloha. Veď takto by mohli prísť ďalšie čiastkové opatrenia, ste sympatické, ale my sme garantom rozpočtovej koherentnosti a kapacity financovať to, čo bolo rozhodnuté, schopnosti financovať to, čo bolo rozhodnuté. Komisia robí, čo môže v takýchto zložitých podmienkach, ale ja osobne som znepokojený prístupom rady, ktorá naozaj veľmi krátko zraka, vždy videla do najbližších volieb a toto je vec, e, ktorá nemôže takto pretrvať. To som chcel povedať. Áno, taká malá revolta očakávanie koherentnosti. Lebo naozaj ten imič EÚ je potom otrasný a toto nahráva do karet populizmu. Teda e, snahám zatvárať sa e, v rámci vlastných hraníc. Čiže toto by som navrhol ako pozmeňovací návrh. Aha, bez pomocných návrhov to tu je. Mhm. Môžete zamietnúť moje stanovisko náhradnúť ho novým textom. Mm, tak ale nejaký protest predsa musíme vyjadriť. Lebo je to tu také látanie. No, nesúhlasím úplne. Pán Fernández. Uh, Fakt rýchlo. Moja francúzština nie je lepšia ako Gerardova, čiže to asi lepšie nevysvetlím. No áno, naozaj je tu veľa zmetku v tejto diskusii. Stanovisko. Ide o presídlovanie, to prerozdelenie. Pán Depre povedal, že to nesúvisí toto vôbec s tými sankciami a že súhlasíme s touto politikou sektorálnou v rámci globálnejšieho fenoménu a tiež je zjavné, že rozpočtové dopady nebudú veľmi vysoké, lebo členské štáty, oni nebudú dobrovoľne príjmať ľudí. Ale je to možnosť. A z globálnejšieho hľadiska spravodajca na rok 2018 rozpočet to už aj urobil, niečo koherentnejšie, globálnejšie, celistnejšie. To sa týka rozpočtu na rok 2018 a nie tohto o čom tu teraz hovoríme, toto stanovisko, ktoré je takého sektorálneho charakteru. A plne súhlasím so Žerárom a s jeho slovami. Nie vždy to tak býva, ale dnes e, som kompletne za. Dobre, máme 11 hodín. Dobre, že sme sa už takto pekne dohodli, lebo je na čase aj zhlasovať. Nebude toho veľa ak to prebehne, ako si to predstavujem, lebo v plene bude podujatie a tých miest nie je veľa. Čiže ak chcete získať miesto, tak je dôležité, aby sme e, skončili čo možno najskôr. Dobre, takže teraz e, téma, ktorá bude veľmi dôležitá pre e, Európu v najbližších mesiacoch, takže poďme hlasovať. Pán všeobecný spravodajca a nový podpredseda výboru pre rozpočet, pán Gejer. <clears throat> Pán predseda, neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy. To znamená, že nemusíme v podstate od nich hlasovať. Máme tu otázku však na sekretariát, či by bolo možné, a chcem sa iba ubezpečiť, aby sme sa nedopustili nejakej chyby, aby e, v súvislosti e, s posledným e, výsledkom Európskym fondom na, pre globalizáciu. Tam sme vynechali jeden transfer, avšak ale teraz nemusíme o tom hlasovať.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 prispôsobenie sa globalizácii, o tom sa bude hlasovať budúci pondelok. Hej? To je odpoved na otázku pána Gajera. A teraz dám slovo pánovi Tarandovi. Ostatné oddiely. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Ako vidíte, urobil som určité chyby pri návrhu rozpočtu, takže ich musíme napraviť presunmi. A ten prvý presun je z Európskeho súdneho dvora a ten účel je e, zobrať určité peniaze z odmeňovania e, diet a použiť e, ich na právne náklady a preplatenie škôd vo výške 160 tisíc eur, pretože niektorí ľudia vyhrali svoje súdne spory. To je prvý presun. A ja vám navrhujem, aby ste tento transfer, tento presun podporili. Dobre, ak nie sú námietky, tak sa považuje tento transfer za schválený. Pani Gresla sa hlasí o slovo. Prepašte, nebola som tu. O čo ide? Súdny dvor. Aha, aha. Dobre, dobre. Vyjadrila by som sa, ak môžem. Je to už druhý transfer. Jedné sme mali minulé. A teraz. A prejdem do Nemčiny. 805 tisíc eur pre súdny dvor, lebo neprijal rozhodnutie na čas. by poplatník to platí je to organizačne spôsobené súdnym dvorom a myslím, že to nesvedčí e, dobre o ani súdnom dvore, ani o EÚ, že firmy, občania a tak ďalej musia čakať tak dlho, kým sa dopracujú k svojmu správu. Mňa to veľmi sklamalo a tieňový správodajca, že tento musí zaplatiť, to tú vec ešte zhoršuje. Čiže myslím, že by výbor pre rozpočtovú kontrolu mohol generálneho tajomníka pozvať a opýtať sa ho, Mňa zaujíma, koľko takýchto neskorých e, rozsudkov sa nás ešte chystá. Vo februári to boli dva alebo tri, čiže koľko ich ešte bude. A aké bude celková suma? Ja som to zrátala. Kenyon proti komisii. Potom dve firmy Plastico z Espanoles a Amando Alvarez a Gascone. 805 tisíc eur.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 Dvakrát sme sa museli na vás výbor obrátiť, požiadať o transfer tento rok. Ako viete, boli tu problémy v omeškaní, s omeškaním na súdnom dvore. V roku 2016 však došlo k zmenám a budeme musieť začať vidieť vplyvy tohto posilnenia, týchto zmien a už by sa do budúcna takéto situácie nemali opakovať. To očakávame. Ale na teraz sú tu žiadosti, ktoré boli predložené. Už tri takéto odsúdenia máme za tento rok. Ešte je tu jedna žiadosť a v najbližších mesiacoch sa očakáva rozhodnutia. To je jediná vec, v súvislosti s porušením tej rozumnej lehoty zo strany tribunálu. Ešte sa samozrejme môžu do budúcna objaviť ďalšie prípady, ale momentálne máme iba tento jeden prípad, takže dúfame, že už len raz snáď sa na vás budeme musieť znova obratiť so žiadosťou o transfer. Ale je to problém. Súdny dvor nemá peniaze? Zle sa odhadli prostriedky, ktoré mal súdny dvor dostať, aby bol schopný na čas rozhodovať. Dôležitá je jasná komunikácia na tieto témy. Pani Gresle? Môžem vás iba pozbudiť, totižto pokiaľ ide o súdny dvor, snažíme sa tým zapodievať, jednoducho snažíme sa stanoviť jednoducho, aké sú aktivity mimo súdu, ktoré vykonávajú sudcovia, nevedeli sa na tom zhodnúť. Jednoducho je to zložitá situácia a ak vlastne orgán EÚ nedokáže včas ukončiť svoju prácu, jednoducho sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa to by sa malo zináť zorganizovať. Všetci sme pod tlakom časovým alebo personálnym, takže neviem, ako to mohlo vôbec nastať a preto si myslím, že bolo dôležité vedieť, či to súvisí s konkrétnou komorou, v čom spočíva ten problém. Jednoducho paušálne povedať, že nedostatočný počet sudcov to nestačí, pokiaľ ide o iné prípady, tam boli včas e, vykonané tie rozsudky, vydané rozsudky, takže bolo by dobré získať skutočne vysvetlenie Európskeho súdneho dvora, v čom spočíva ten problém. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Súhlasím s tým, na čo poukázala pani Gresle. A vychádzajúc z tých poznatkov, ktoré mám momentálne, nemyslím si, že by súd nemal dostatok zdrojov, finančné, monetárne zdroje, ale problém si spočíva v organizácie práci práce. To, čo je ale pozitívne v tejto súvislosti, je to, že členské štáty e, sú veľmi nešikovné, pokiaľ ide vlastne o ustanovenie súdcov. Takže tam sú úspory, keď nie včas vymenujú súdov, tak, súdcov, tak sú vlastne úspory mzdových nákladov. A jednoducho takáto je tá situácia. Do budúcnosti ale Európa mala postupovať takým spôsobom, že nemali by sa presúvať prostriedky z jednej línie, linky do druhej, ale jednoducho ide o to, že vlastne musíme si uvedomiť, ako zabezpečiť efektívny postup. Ja by som aj tak chcel požiadať kolegov o podporu tohoto presunu. Ďakujem. Mais, y a un autre aspect budgétaire. Ale to ešte ďalší rozpočtový aspekt. Keď súd rozhodne, týka sa to udelenia sankcií nejakej firme, Tie príjmy idú do rozpočtu a potom sa to vráti členským štátom. Ale keď súd je sankcionovaný, lebo nezvládol vydať rozhodnutie e, v rámci danej lehoty, tak potom to zaplatí sa z európskeho rozpočtu. Čiže čo keby sme to zmenili, teda pokiaľ ide o tie pokuty, keď toto ide členským štátom, prípade, že súd má platiť nejakú sankciu, že tieto sankcie sa odrátavajú zo sum, ktoré e, sú v, ktoré sú vymáhané od firiem a nie z európskeho rozpočtu. Myslíte v tomto roku alebo budúceho roku? Parce que franchement, c'est pas juste, on en a souvent parlé. Quand il y a des amendes qui tombent... Čiže ešte raz, keď sankcie sa platia, tak e, to ide členským štátom. A keď súdny dvor nezvládne tie lehoty a platí nejaké pokuty, tak sa to by malo odratať od tých sankcií, ktoré získala Európska únia. To by som navrhol, takúto zmenu. No, takže ja som si to vypočul a prišla mi na rozum taká vec, ako vlastne postupovať. Ide o úpravu rozpočtu, totiž to Ingeborg Gressle a ja, a nebude to ešte dnes, my sme sa tým už zapodievali, pokiaľ to snahu, ako dosiahnuť pokrok. A je to tak, že členské štáty, pokiaľ ide o sankčné platby do rozpočtu, veľmi radi, rozpočtu EÚ, veľmi radi by chceli presmerovať tie toky, aby to išlo do vnútroštátnych rozpočtov. Takže riešenie problému by sa týkalo toho, že uhradené sankcie by sa mali použiť na to, pokiaľ je tento konkrétny prípad, pokiaľ ide o rozpočet Európskeho súdneho dvoru, aby sa tie platby presmerovali tam, aby súdny dvor jednoducho mohol zabezpečiť, aby mal dostatok vlastných prostriedkov. Takže jednoducho, keď si pozrieme tento rozpočet súdneho dvora, musím položiť otázku, čo by sa dalo zlepšiť. Ide o to, že v každom prípade chceme, aby mohol súdny dvor konať riadným spôsobom. A pokiaľ ide o celkový rozpočet Európskej únie, ak nejaká inštitúcia nefunguje tak, ako by mala fungovať, že by sa malo vlastne zo všeobecného rozpočtu dobrať tie prostriedky, to podľa mňa nie je dobré. Plne súhlasím som pán predseda, mali sa zamýšľať nad tým, že pokiaľ ide o finančné sankcie, a je to taká moja politická žiadosť, ktorú už prezentujem dlhšiu dobu, dalo by sa to použiť na to, aby to zlepšilo fungovanie inštitúcie, aby nie v končnom dôsledku to išlo do vnútroštátnych rozpočtov, tieto prostriedky by sa mali vyžiť na to, aby po, sa po, napravila situácia ako je v tento prípad. Ďakujem. Eh, Dobre, k tomuto sa ešte vrátime neskôr, lebo teraz je potrebné čo najchlepšie ukončiť eh, náš výbor. Spravodajca chce, aby sme hlasovali za, ale pani Gresla to napadá? Je to napadnutie? Nie? Čiže budeme hlasovať? Dobre, takže budeme hlasovať. Par scrutin électronique, mais je m'aperçois que Urobíme to elektronicky, ale tuším, nemám kartu. Peut-être qu'à main levée, on peut, <coughs> on peut voter. Dobre, takže môžeme hlasovať. Pán Dopre, vy sa hlásite o slovo? A nie, vy tiež nemáte kartu. Dobre. Čiže kto je za tento transfer? Ďakujem pekne. Kto je proti? Dobre, prešlo. Druhý transfer, ktorý navrhuje pán Tarant, týka sa to výboru regionov. Pán Tarant. No, výbor regionov, áno. To je typické, že oni stále chcú zefektívňovať svoju prácu. Aby sa to zabezpečilo, požiadali o presun prostriedkov na to, aby sa vytvorili nejaké nové pracovné miesta. Zoznam máte pred sebou, ale mám to prečítať na hlas. Myslím si, že to nie je nevyhnutné. V zásade to, čo je tu pozitívne, je to, že navrhované zmeny vedú k tomu, že pokiaľ ide o celkový počet schválnych e, pracovných miest, tak tento celkový počet je nezmenený. Pokiaľ odhadované úspory, je to 465 tisíc eur 70 centov. Mali by sme byť na to hrdí a podporiť tento presun. Il n'y a pas de vote indispensable. Puis-je considérer qu'il n'y a pas d'objection Takže námitky asi nie sú. Dobre, takže schváluje výbor pre rozpočet tento návrh. Zmeny plánu pracovných miest vo výbore regiónov. Dobre, tým končíme s našou prácou na dnes do obeda. Pokračujeme o 15. hovorí pán predseda. A už sa ospovedlňuje. začíname o 14. Takže prerušujeme zasadnutie.